Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, 1. septembra skoro ráno pred 75 rokmi začala druhá svetová vojna, keď nacistické Nemecko prepadlo svojho suseda Poľsko. A výsledkom bol vlastne celosvetový požiar podnietený ideológiou, a šialenstvom, ktoré sa odôvodňovalo e, politikou tzv. životného priestoru. Ostatné štáty mali byť Nemeckom vykoristované, zotročené, národy mali byť vyhladené a nasledovala obrovská radikalizácia a e, potom postupne tzv. totálna vojna. A na začiatku stal cynický pakt medzi Hitlerom a Stalinom, ktorý viedol k tomu, že do Poľska vstúpili dve armády. A výsledkom bolo, že e, potom neskôr Nemecko prepadlo aj Rusko a o 6 rokov neskôr bolo totálne zničené už aj Nemecko. 60 miliónov mŕtvych, ktorí padli na bojových poliach alebo zomreli od hladu vo vojnovom zajati, civilisti, muži, ženy, st- starí ľudia, deti, svojvoľne zabíjani, systematicky vyhladzovaní, vyháňaní zo svojich domovov. Mnohí z nich, ktorí nezahynuli na bojovom poli, hynuli na uliciach alebo pri bombardovaní či boli popravovaní alebo boli zabíjaní v plynových komorách. A toto bol najtemnejší bod e, našej civilizácie. Má, vážené dámy, vážení páni, tento temný bod našej civilizácie e, ovplyvňuje ešte aj náš dnešný život. Pripomíname si tieto strašné činy a nemôžeme dopustiť, aby sa dnes na tieto strašné činy zabúdalo. Ešte dnes žijeme pod dojmom tejto strašnej vojny a jej dôsledkov. Jedným z dôsledkov, z dôsledkov tejto vojny bolo to, že prvá a druhá generácia, ktoré prežili túto vojnu, chceli jednoznačne vytvoriť takú štruktúru v Európe, aby nebolo možné takéto niečo ešte raz zopakovať. Nadnárodné štruktúry, ktoré by prekračovali fyzické hranice, kultúrne hranice, náboženské aj hospodárske hranice. Vôľa k tejto spolupráci vybudovala dnešnú Európu, ktorú tu dnes máme a toto nadnárodné parlamentné zhromaždenie je výsledkom vôle týchto generácií. A tu sedia teraz zástupcovia európskych národov, majú rôzne náboženstva, rôzne politické presvedčenia, zastupujú rôzne kultúry, rasy, národy, ale združuje ich jedna spoločná vôľa, aby sa na našom kontinente už viac e, nikdy nezopakovalo to, čo sa v minulosti stalo. Pre mňa je toto vždy znova fascinujúci okamih, pred ktorým mám obrovský rešpekt, keď vstúpim do tejto plenárnej sály a vidím, že e, tu zastupujeme národy, ktoré, ktoré majú sebaurčenie, ktorým sa podarilo zbúrať múry, ktoré ich rozdeľovali, ktorým sa podarilo prekonať umelé rozdelenie Európy, ktoré vzniklo po Jaltskej konferencii a ktoré dnes žijú spoločne v Európe. Európske zjednotenie je teda zázrak a tento zázrak nám môže pomôcť, aby sa v budúcnosti už nikdy podobná katastrofa nezopakovala. Vážené dámy, vážení páni, my samozrejme nemáme záruku, že sa to už nezopakuje. Vojny existujú naďalej. Vytvorili sme inštitúcie a štruktúry, ktoré môžu zabrániť tomu, že sa vojna už nevráti, ale je to len vďaka tomu, že máme tieto nadnárodné štruktúry. A ak zničíme nadnárodné štruktúry, znova sa objaví nebezpečenstvo, že začne vyťaziť e, ultranacionalizmus, e, šialenstvo, rasizmus a podobné hnutia. My sme neodčarovali vojnu, tak povediac, vojna ešte stále existuje, alebo jej možnosť ešte stále existuje a ešte stále existujú ľudia, ktorí chcú opäť e, vytvoriť hranice v Európe. Sloboda a mier je obrovským privilegiom mojej generácie. Ja ako Nemec patrím k tým, ktorí nenesú individuálnu vinu. Ja som sa narodila až po vojne, ale nesieme všetci individuálnu zodpovednosť, ktorú ja chcem naplňať, tak ako aj ostatní, ktorí vedia, že tolerancia, mier a rešpekt môžu pôsobiť dennodenne iba vtedy, ak e, nie sú len niečím napísaným na papieri, ale niečím, čo sa dennodenne implementuje a realizuje v praxi. A toto je aj úlohou Európskeho parlamentu. Európsky parlament nesie osobitú zodpovednosť za to, aby mier a solidarita a tolerancia boli bránené a hájené dennodenne zas a znova, pretože dennodenne sú ohrozované. Takže v tomto spočíva práca tohto parlamentného zhromaždenia. A je to dobrý nástroj, nie jediný, ale je to dobrý nástroj na to, aby sme zaručili Európu mieru a rešpektu. Musíme si pripomínať obete druhej svetovej vojny a pri týchto spomienkach by sme sa mali sústrediť aj na našu úlohu, na našu najväčšiu, najdôležitejšiu úlohu chrániť mier a toleranciu v Európe. Ďakujem. Um Ďakujem, dámy a páni. Teraz vás poprosím o chvíľku pozornosti. Vrátime sa do každodennej práce a začneme technickou inštrukciou. Máme tu znova fotografa, ktorý urobí 360-stupňovú panoramatickú fotografiu a musím vám dať niekoľko pokynov. Tá fotografia sa bude robiť naviac krát v kratších úsekoch, takže keď fotoaparát bude e, namierený na vás, tak sa prosím pozerajte do objektívu a usmejte sa, ak je to možné, pretože e, tá fotografia potom bude zverejnená. takže riadte sa podľa toho, čo vám ukáže asistent fotografa. On vám dá znamenie, keď bude fotoaparát namierený na vás. Kto, kto je asistent fotografa? To ste vy. Takže je to ten pán dole v bielom, v bielom svetri. Ten vám zakýva a vtedy sa musíte usmiať. fotoaparát ostane do konca hlasovania v sále. Prosím, nedotýkajte sa ho, keď budete odchádzať zo sály. Mám to tu napísané v pokynoch. Neviem si predstaviť, že by nejaký poslanec sa snažil dotýkať sa fotoaparátu, ale mám to tu napísané. Fotografia sa potom objaví na stránke Európskeho parlamentu alebo aj na iných stránkach a túto fotografiu budete môcť využiť potom neskôr aj vy pre vaše vlastné komunikačné aktivity. Takže ešte raz pripomínam, keď ten pán dole zakýva, tak sa usmievajte do objektívu.